So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann jetzt doch gerne anfangen. Wir haben auch die Mindestzahl von acht inzwischen erreicht. dámy začneme. máme máme tu 8 členov a takmer každá skupina je zastúpená, takže minimálne by sme mali rešpektovať tých, ktorí prišli na čas. Všetkých vás srdečne vítam a k bodu číslo 1 vám poviem nasledujúcu vec. Kolega Baldazáre je chorý, no a kvôli tomuto E, želáme mu e, rýchle vyliečenie a kvôli tomu e, treba preložiť viacero bodov, ktoré, ktoré sú jeho body. No a kvôli tomu dnes do veda skončíme a trochu skôr. Takže bod 6, bod 10 a 11 budú preložené. Bod 29 musí byť preložený No, kvôli tomu, že gestorský výbor ešte nerozhodol tak, ako mal. Zajtra v bode rôzne sa budeme zaoberať ešte problematikou jedného právneho základu z výboru pre životné prostredie. Čiže toľko programu. Máte nejaké pripomienky? Vidím, že nie, takže tým je prijatý program. V bode 2 by som chcel pripomenúť, že dnes po obede, tak ako aj zajtra, budeme potrebovať hlasovacie kartičky, takže prosím, prineste si svoje hlasovacie kartičky bod 3. Máte zápisnice zo schôdzi 18. 17. 18. septembra 2012. Má niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie, takže sme sa na tom usniesli. A prejdeme k bodu číslo 4. Je to správa kolegyne Kastexovej k téme Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. Prvá plenárna schôza 27. a 28. septembra 2012 v Alicante. Tam nás zastúpila kolegyňa Castexa a ona nás by teraz chcela poinformovať o udalostiach. Pani kolegyňa, nech sa páči, máte slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Zastupovala som parlament eh, na prvej plenárke. Bola som jedinou, jedinou zástupkynou Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že neskôr budeme početnejší. Mala som veľmi pozitívne dojmy. Skutočne vzniká istá veľmi silná platforma, veľmi účinná, je dobre koordinovaná. Došlo eh, skutočne k veľmi plodnej výmene názorov so všetkými zaangažovanými stranami. Bolo to dynamického charakteru a každý sa usiloval dospieť k úspešnému koncu. Eh, prijal nás predseda OMI, pán Antonio Campinos, a zároveň bol prítomný budúci riaditeľ dohľadného orgánu Paul Mayer, ktorý už bol vo funkcii v OMI. Teda ujme sa stoličky riaditeľa tohto orgánu v januári. Komisia bola zastúpená Pierom Delsom a Jean Berževan, ktorý je tu tiež prítomný a ktorý ma bude môcť doplniť, ak si tak bude želať. Čo sa týka samotnej plenárky, tento dohľadný orgán je zložený zo zástupcov členských štátov. Zároveň vzniklo kolégium zaangažovaných strán. Sú tam zastúpené rôzne strany, napríklad profesné organizácie z rôznych priemyselných sektorov. Zároveň sú tam zastupcovia spotrebiteľov, je tam zástupca OECD zároveň. Za okrúhlým stolom väčšina členov vyjadrila veľkú spokojnosť nad tým, že sme mohli spolu zasadnúť. Ďalej bolo na programe, bola na programe prezentácia programu práce. Práca pokračuje veľmi úspešne. Vznikla internetová stránka, ktorá je plne funkčná. Na tejto internetovej stránke sa dá nájsť na databáza o porušeniach zákona, o naprogramovaných kampaniach, ako aj o vzdelávacích aktivitách pre členské štáty a zaangažované strany. Ďalej sme mali predstavenú štúdiu. Štúdia bola e, vypracovaná Európskou komisiou a dohľadným orgánom. Štúdia mala za cieľ e, vyhodnotiť e, do akej e, miery e, falšované, sú falšované jedno, jednotlivé značky. Išlo skutočne o technicko-matematickú štúdiu o tom, aké číselné údaje nám poskytujú výrobcovia jednotlivých pravých značkových produktov v porovnaní s počtom predaných produktov. Teda ten rozdiel je predmetom trestného činu, trestného činu e, falšovania značky. Teda na základe tejto štúdie e, vznikol istý odhad, koľko nepravých produktov sa na celosvetovom trhu predáva. Táto štúdia bola predmetom veľmi intenzívnej diskusie na plenárnom zasadnutí Niektorí výrobcovia mali trochu zdržanlivý postoj, postoj. Ťažko e, povedať, e, prečo mali tento zdržanlivý postoj, či sa zdráhali poskytnúť presné údaje o počte predaných produktov, ich značky, respektíve či sa im nepozdávala metóda, ktorou bola štúdia vypracovaná na základe diskusí, ktoré som mala so zástupcami priemyselného sektora, e, vyplynulo, že skutočne veľmi ťažko e, sa im odhaduje, e, koľko falošných produktov je na trhu. Teda privítali by sme skutočne štúdiu, ktorá by pres, prišla s presnými číslami. Aj keď Vieme, že e, štúdia nie je jedinou aktivitou, ktorú dohľadný orgán bude implementovať. Plenárka bude organizovaná raz ročne. A ak e, to bude nevyhnutné, Plenárka môže byť zorganizovaná kedykoľvek ad hoc. Veľmi veľa smerov bolo vytýčených, čo sa týka osí aktivít, niekoľko nových dokumentov e, bude prezentovaných už na najbližšej schôdzi. Dovolila som si Paula Mayera, nového riaditeľa, budúceho riaditeľa pozvať eh, medzi nás, ako náhle sa ujme svojej funkcie. Požiadala som ho, aby prišiel medzi nás a predstavil nám na pôde výb- tohto výboru plán svojej práce. To by bolo z mojej strany na úvod všetko. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa Kantex. Myslím si, že je to naozaj dobrá myšlienka pozvať budúceho riaditeľa. Budeme to podporovať. No, pokiaľ ide o tú slabšiu prítomnosť, na to teda je zdôvodnenie. Bolo by dobré, keď budeme plánovať na budúci rok bude treba brať dlhodobé termíny, pretože keď sa to krátkodobo oznámi, nie je už možnosť prispôsobiť sa, väčšinou ide o dlhodobé cesty. Mali by sme teda presadiť dlhodobé plánovanie, inak si myslím, že to všetko možno pochváliť a veľmi sa tomu tešíme. Máte, prosím, poznámky, hlási sa niekto o slovo? Zdá sa, že to tak nie je. Ďakujem veľmi pekne, pani Kolena Kastek, za predloženie tejto správe, že ste si dali toľko námahy a času, aby ste tam vycestovali a prezentovali, reprezentovali parlament. Dostávame sa k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 5, spoločné európske kupné právo. Ide tu o predloženie pracovného dokumentu s perspektívou spoločného zasadania, ktoré sa uskutoční v novembri s jednotlivými národnými parlamentami. No a cieľom je pripraviť zadanie otázok. No a chcel by som povedať, že je to súhrn problémov a otázok, ktoré sme mali už vopred na vypočutiach kolega Berlingueri je spoluspravodajca. Bolo by dobré, keby nás uviedol do problematiky, ale i nám predovšetkým o to, aby sme si pripravili celkový materiál Luigi Beringer. Ďakujem pekne, Klaus. Spolu s, kolegami, s kolegami budeme musieť sa venovať tejto otázke veľmi e, presne. Už veľmi dlho diskutujeme o tomto probléme. Importante. Európsky parlament prijal prvé uznesenie a taktiež e, komisia bola požiadaná, aby prišla s návrhom. Potom došlo e, k istému obdobiu, keď sme to volali e, zmluvné právo. Európske právo pozná pojem právo predaja, avšak je to úzko spojené e, s tým, čo odznelo predtým. Čo sa týka mm, samotného parlamentu, mali by sme naďalej e, zotrvať na tej ceste, ktorú sme e, začali. Prebehli tri workshopy, tak ako to povedal pán predseda E, naplánované sú stretnutia so zástupcami národných parlamentov. A preto môžeme skonštatovať, že napredujeme. A neustále počúvame zaangažovaných aktérov. Ešte stále prevládajú isté pochybnosti, avšak e, rád by E, som urobil najprv politické vyhlásenie a až potom e, pôjdem do technických detajlov. Ide o úplne základný nástroj európskeho práva. Tieto typy zmluv e, sú, tieto typy zmluv sú nevyhnutné pre rozvoj vnútorného trhu. Dnes prebieha diskusia o zomknutej Európe, o zjednotenejšej Európe, o politickejšej Európe e, so všetkými politickými, finančnými opatreniami, ktoré by mali prispieť e, k vyriešeniu krízy a k nastoleniu rastu. Existuje celý rad nástrojov vnútorného trhu, zmluvných nástrojov, nejde tu len o technické či právne aspekty, je to skutočný politický nástroj, celé európske zmluvné právo. A preto musíme byť veľmi citliví na to, aby zmluvné strany, najmä tie najslabšie, boli patrične chránené. Je to istá politická žiadosť aj mojej politickej skupiny. Ako pomôcť tým najslabším? prvom rade rozšíriť trh, mať skutočne voľný pohyb e, tovarov, tak aby tento voľný pohyb nebol obmedzený na úrovni členských štátov. Teda e, musíme e, posilniť voľný pohyb. Musíme posilniť európske právo, najmä európske zmluvné právo tak aby spotrebiteľ nachádzal na svojom trhu také tovary, ktoré neprodukuje jeho členský štát. A v texte tento argument som nenašiel. Buď e, chránime priemysel, buď chránime malé a stredné podniky, buď chránime spotrebiteľov. Samozrejme, e, rozumiem, že každý je nadšený pre niečo iné, ale našim dlhodobým cieľom e, je vznik E, nového typu e, nástroja, zmluvného nástroja. Základná otázka ostáva e, vznik nástroja, ktorý je zatiaľ fakultatívneho charakteru a tu je zatiaľ najväčšia výhrada z mojej strany. Občný charakter tohto nástroja je vlastne iný spôsob posilnenej spolupráce. Nepriama posilnená spolupráca, avšak vďaka tomu eh, by sme mohli zrealizovať isté opatrenia na vnútornom trhu bez toho, aby sme boli eh, nútení eh, alebo prinútení k nejakým krokom. Čiže tento občný charakter by skomplikoval e, život e, občanov, skomplikoval by právny stav a zároveň by e, skomplikoval obchodnú činnosť, najmä predaj, pretože s predajcov by sa museli stať právni experti. Ja si myslím, že toto nie je správna odpoveď na problém. Ak hovoríme o tomto fakultatívnom občnom eh, nástroji, bolo by to, bolo by to lepšie, nájsť taký, eh, bolo by lepšie nájsť taký nástroj, aby obchodníci nemuseli byť e, skutočnými právnymi expertmi. Ja si myslím, ja si myslím, že skutočne by sme sa mali k tomuto prikloniť, pretože by to znamenalo krok vpred náš parlament už siahol po takomto riešení v minulosti. Nejde o nejakú dogmu, o ktorú sa tu bijem. Bol by to, bolo by to isté, isté riešenie. Skúsme v tomto zmysle sa obrátiť na komisiu. Ukážme, ukáž, ukážme súlad. Dovolte mi ešte jeden postreh, ešte jednu poznámku. Diskusia v súčasnosti prebieha ohľadom práve, práve tohto návrhu. Nejde tu o odpoveď áno alebo nie. Ako posudzujeme kriti- ako kriticky posudzujeme tento text? Musíme zistiť, aké sú skutočné E, slabé body tohto textu musíme robiť konštruktívnu kritiku a zároveň navrhovať. Ušetrím vás detajlov o technických detailoch tohto textu. Určite by bolo vhodné prísť s pozmenujúcimi návrhmi. Urobme to skutočne prostredníctvom pozmenujúcich návrhov a nie odmietnutím tohto textu unblock. Teda e, musíme nájsť e, tu, ten vyvážený stav, vyváženú strednú cestu medzi členskými štátmi, posilnením e, práv členských štátov a medzi, medzinárodným prístupom, napríklad v oblastiach ADR, ODR, tam ide o prerozdelenie právomoci. E, je to záležitosť medzinárodného práva súkromného. Opäť nebudem zachádzať do detajlov, avšak musím skonštatovať, že, že tu e, súhlasím s kolegom e, spravodajcom musíme aj v tejto časti e, prichádzať e, pozmenujúcimi návrhmi, ale musíme zistiť, aké je stanovisko kolegov z vedľajšieho výboru. Čo sa týka takých veľmi ošemetných, delikátnych otázok, napríklad e, sivý zoznam, čierny zoznam, o tomto sa tiež už diskutovalo. Eh, aj na predchádzajúcich workshopoch. Eh, prebehla diskusia s profesnými organizáciami, so zástupcami akademickej obce. Z workshopov vyšli veľmi konkrétne návrhy, ktoré skutočne sľubujú kvalitné eh, riešenie, najmä posilnenie pozície kupujúceho Myslím tým teraz napríklad na isté nespravodlivé ustanovenia v predajných, kupno-predajných zmluvách. Alebo za, uh, hovorím tiež o digitalizovaných podobách zmluv. Nezabúdajme, že budúcnosť mnohých e, transakcií e, je v podobe predaja na diaľku a preto treba obohatiť tento návrh tak, aby šiel správnym smerom. Na záver, dovolte mi skonštatovať, že existuje skutočný potenciál. Pozitívny výsledok, ktorý by mohli e, z tohto návrhu vyťažiť spotrebitelia, malé a stredné podniky, možno malé a stredné podniky viac ako väčšie podniky. Teda E, skutočne existujú Ďakujem pekne. No možno niekoľko bodov ako spolu spravodajca by som rád pridal z mojej strany. Z troch právnych služieb máme stanovisko, podľa ktorých je 114 správnou právnou bázou, takže vychádzam z toho, že rozpráva je ukončená, diskutuje sa o subsidiarite, o tom budeme hovoriť s predstaviteľmi národných parlamentov. Občný nástroj nemení v Národnom parlamente, ale predovšetkým sa to týka cezhraničných obsahov, teda definuje ich a opisuje. Ja si myslím, že dokážeme dobre pracovať s týmto argumentom. Ťažšia je otázka e, vzťahu ku nariadeniu Rím 1 čiastočne je tam už nová juridikatúra, ktorá nezjednodušuje veci, ale na to sa ešte pozrieme bližšie z právnej strany, ako to bude detálne vyzerať. V tomto právnom dokumente to zakotvené je, čiže do akej miery musíme tu veci právne ošetriť a či to do, e, premietnúť do národného práva. Čiže o tom treba tiež ešte hovoriť, ale to súvisí s objemom, rozsahom nariadenia. Ja si myslím, že je úplne jasné, že je to zhodný názor obidvoch dvoch spravodajcov. Nebolo by dobre, keby sme tu robili obmedzenia iba pre malé a stredné podniky, ako by mal vedieť poskytovateľ na internete či ide o malý alebo veľký podnik. Ja si myslím, že to je nejaký taký divný kompromis v komisii, čo sa celkom nedá aplikovať. Potom existuje celý rad návrhov ku sprievodným opatreniam. Sú to tzv. modelové zmluvy, alebo je to katalóg s údajmi týkajúcich sa, o, týkajúcich sa juridikatúry. To všetko sa musí upraviť v prílohe, takže tam už sa dotýkame konkrétneho obsahu prílohy Kolega Berlinguer už upozornil na celý rad veci, ja už o tom nemusím hovoriť tak sú tam vyčíslené všetky body, ktoré sa ukázali vo vypočutiach ako problematické, takže týka sa to práv kupujúcich, reštitúcie a podobne. Takže mnohé otvorené otázky, ktoré volajú po intenzívnej diskusii ale podstatné je, že niečo také máme, aby sme mali aj modelový e, charakter e, takéhoto predloženého dokumentu. Treba upozorniť na to, že to bude predmetom rokovania s národnými parlamentmi. No snáď by bolo dobre, keby sme sa najprv obmedzili na, na obchod e, na internete. My by sme mali o tom hovoriť neskôr aj s radou podľa toho, ako e, sa bude celá záležitosť rozvíjať. Bolo by dobre, keby sme to úspešne ukončili do konca legislatívneho obdobia, ale myslím si, že bolo ešte skoro, keby sme pretestovali celú túto opciu. Ukáže sa to v rozprave tu v parlamente a takisto v rozprave v ďalšom E, konaní, ďalšom legislatívnom konaní s radou, kolega Majer a potom pani kolegyňa Lichtenberg, nech sa páči. Ja, dank. Ďakujem pekne. Som spravodajcom v IMCO a dívam sa na celú záležitosť z tohto pohľadu. Takže pokiaľ ide o právny základ, ide o otvorenie vnútorného trhu. Štyri slobody máme na e, vnútornom trhu. Je to e, sloboda osoby, tovaru a takisto je to voľný pohyb služieb a kapitálu. No a pokiaľ ide o právny základ, pokiaľ ide o Rím 1, zastávame rovnaký názor. Je to oblasť Júri, ale pretože sa to týka jednotného trhu, tak takisto diskutujeme o tejto problematike ja som diskutoval s kolegami z národných parlamentov. Ja si myslím, že pokiaľ ide o cezhraničné záležitosti, tam to nemôžete riešiť na národnej úrovni. Pri Ríme 1 máme veľmi dobré argumenty, ktoré sa týkajú uh, spotrebiteľov, respektíve najvyššej ochrany spotrebiteľov. Nie tie najmenšie body, ale e, ochranu spotrebiteľa komplexne. Takže to je e, právna aplikácia. Ja som sám otestoval. Testujte to aj vy. Kúpte si niečo na internete, to je najlepší eh, test. Kúpte si niečo za 300-400 eur. Potom napíšte vaše meno, keď napíšem Hans-Peter Mayer, Nemecko, kúpim všetko, ale keď zmením meno a napíšem tam Hans-Peter Mayer z eh, AJ, napíšem Rumunsko, Bulharsko, Česká republika a príde okamžite odpoveď, tam nedodávame. Tak tam sa sami presvedčíte, že takto to na trhu nefunguje. No, takže asi to nebude otázka jazyka, pretože keď sa pozriete na výber, tak vidíte, že dodávajú do desiatich krajín, kde sa hovorí anglicky, po anglicky, po francúzsky, po holandsky a tak ďalej. Takže zrejme problém nie je v jazyku. O jazyk sa nezau, nezaujímajú, ale iste je to právna istota. Môžem tam dodávať, dostanem sa k mojim peniazom, moju protislužbu a keď budú problémy, dokážeme sa hm, rozumne mimo súdne dohodnúť alebo či je možný občný právny systém alebo národný občný systém. Čiže aj na formálnej stránke máme um, občné možnosti. No, jednu vec si však musíme vo všetkých výboroch uvedomiť, mali by sme to stači, snažiť e, pretlačiť informácie na e, teraz spotrebiteľom to znamená, či ide o poradcov a právnikov, pretože všetko to, čo sme urobili, aspoň teda v neformálnej oblasti, je doteraz veľmi neznámou veličinou. Ja som sa snažil e, snažil e, popýtať sa na tento postup, ani tie formuláre tam nie sú. Tak robíme veľmi veľa dobrých vecí, ale musíme o tom aj hovoriť. Zastávam názor, že náš terajší návrh veľmi pomôže vnútornému trhu, jednotnému trhu a takisto spotrebiteľom a ja sa teším na spoločnú diskusiu medzi obi dvomi výbormi Imko a Juri. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Lichtenberg, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Berlingverovi za jeho prezentáciu. No ja mám dve otvorené otázky. Je to na jednej strane ten občný nástroj, fakultatívny nástroj. Ak hovorím o občnom nástroji, tak je to opcia eh, pre predávajúceho, ale nie kupujúceho ja mám len tú opciu, či kúpim alebo nekúpim ako kupujúca. Nikto ma nemôže donútiť, aby som si niečo kúpila, tak je to nie opcia. Je to celkom normálna sloboda spotrebiteľa rozhodnúť sa, či vôbec niečo chce kúpiť. Keď si vôbec niečo môže kúpiť, bola poznámka pana Majera. Takže pre mňa do istej miery E, kritiku mnohých ľudí. Chápem, keď tvrdia, že keď je to občný nástroj a opcia je iba na strane predávajúceho, tak e, predávajúci bude za to, keď to bude právo e, slabšie ako to, ktoré teraz platí v národnom rámci. To je teda ten rozhodujúci bod No a ešte nájdem na túto kritiku dobrú odpoveď, prv ako sa rozhodnem pre správnu cestu. No a druhý bod. Považujem sa zaujímavú myšlienku, že by sme to zatiaľ celé nechali prebehnúť cez internet, že sa budeme sústreďovať na internet, pretože tu máme najväčšie problémy s právnou neistotou. A samozrejme mnohé právne problémy zatiaľ nie sú vyeliminované a keď je pravda, čo povedal pán kolega o rôznych adresách, ja som to už tiež počula, tak za istých okolností by sme si mohli myslieť, že sa a zdá podarí vykoreniť podvody, ak sa tu nájde rozumné riešenie, respektíve isté istoty, aby ich mal teda aj spotrebiteľ. No, ale nerobme si ilúzie. Aj v, aj v časoch pred e, internetom boli napríklad e, e, ponuky, ktoré sa vypisovali na základe výhry cien a podobne, takže tieto snahy o podvody tu budú celkom, im nedokážeme zabrániť. Musí byť našou úlohou celkom jasne stanoviť, že najprv sa ich obmedzí, No a potom, aby sa dalo aj sledovať, ak teda príde k takémuto prípadu podvodu, aby sa to dalo sledovať, aby sa dalo e, nájsť e, tohoto partnera, ktorý podvádza. To sú tie základné otázky. No musím povedať, že tak ako predtým, ako aj teraz, ešte nemám definitívnu odpoveď. Ďakujem. Ďakujem. Takže skúsim odpovedať prvú otázku pani Lichtenberg. V konečnom dôsledku je to otázka vyváženosti medzi záujmami obchodného sveta, hlavne malých a stredných podnikov na jednej strane a spotrebiteľov na strane druhej. Uh, No a výhodou tohto optného nástroja je to, že v budúcnosti e, sa bude manipulovať e, iba s dvomi oblastiami, ak sa rozhodnete pre aplikáciu. A myslím si, že cena, ktorú za túto výhodu e, zaplatíte, je spojená alebo znamená na druhej strane väčšiu ochranu spotrebiteľa. Otvára to predsa nové trhy, nové možnosti na realizáciu obchodov. No a keď to chcete tak mať, tak na druhej strane musíte akceptovať, že budete mať ochranu spotrebiteľa, ktorá je v Európe nadštandardná. V konečnom dôsledku ako zákonodarcovia by sme to mohli dokázať. No a pokiaľ ide o tému podvody, práva etablujeme pre tých, ktorí rešpektujú právo, nie pre tých, ktorí ich porušujú. Musíme vymyslieť niečo, čím by sme zabranili podvodu. No ale to je už potom otázka trestného práva, nie občianského práva. My sa môžeme postarať o to, čo sa dá urobiť v občianskom práve, aby sme predišli tomu, aby sa konali tieto podvody Čiže čo je teda v rámci právnej e, tradície v Európe. Teda ak hovoríme o práve a nepráve, ja si myslím, že to je naša úloha. No a ešte komisia, nech sa páči, pán Štatmajer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Komisia veľmi víta, veľmi dobre premyslený prístup, ktorý vyplýva z prístupu spravodajcu, no a e, reakcia komisie je taká, že veľmi rada bude spolupracovať. Mám tu dva body, ktorými by som chcel reagovať na otázku pani Lichtenberg, čiže opcia pre kupujúceho, to je tá otázka. No a ide o dva body z mojej strany. Vyplýva to z tabuliek, ktoré komisia medzi tým predložila všetkým výborom, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Čiže ak porovnávame na jednej strane s existujúcim aký, že tá ochrana spotrebiteľa je buď rovnaká alebo vyššia ako v existujúcom aký a podobne je to e, s národným právom, ktoré sa neharmonizovalo. I tu je to teda tak že keď sa na to dívame komplexne, máme tu úroveň, e, ktorá je porovnateľná s národnými návrhmi, respektíve tá e, úroveň ochrany spotrebiteľa je vyššia. Čiže e, nič nestratia, keď príjmu tento občný nástroj, tak ako povedal pán Berlinger, môžu iba vyhrať na druhý bod čím budem odpovedať pani Lichtenberg. V rozprávach sa to často zle interpretuje, musíme to porovnávať musíme to porovnávať so situáciou, ktorú máme dnes. V Ríme 1 sa hovorí, že spotrebiteľ má k dispozícii vlastné právo, disponuje ním. To tak nie je, iba keď nakupuje, za predpokladu článku 6 Rím 1, to znamená je pasívny spotrebiteľ, tak má niektoré vlastné ustanovenia v prípade, ak dokáže vykázať e, iné ustanovenia. Ak z vlastnej iniciatívy spotrebiteľ nakupuje v internete, tak takisto je e, konfrontovaný s právom predávajúceho. To teda znamená, že takmer e, vždy ste vystavení cudziemu právu. Tam tiež nemáte voľu, pretože táto klauzula jednoducho v tomto prípade do úvahy neprichádza. No čo mi poviete na to? Ďakujem pekne. hľadáme zlepšenie. I mean... No, ak to zostane rovnaké, tak ako ja mám povedať ľuďom, že to zlepšuje. to sú len moje pochybnosti. A ja hovorím o tom, čo som počula z druhej strany. A chcem si vypočuť obe strany. No ale niekedy vznikne problém, keď druhá strana sa neustále obvinuje z toho, že je hlúpa. A aj oni majú predsa svoje argumenty. Herr Schnautmeier, wollen Sie da... Pán Schnautmeier, chceli by ste k tomu ešte niečo dodať? No že ja som tento dojem samozrejme nechcel v žiadnom prípade vyvolať. Chcel som len povedať, že v doterajšej situácii spotrebiteľ vo väčšine prípadov nemá, nemá výber pre rozhodné právo. Rozhodnutie alebo riešenie, ktoré navrhuje komisia, tak samozrejme má možnú nevýhodu, že si vyberie občný, občný nástroj, ale a v porovnaní so svojim národným právom má rovnaké podmienky ochrany spotrebiteľa alebo lepšie ako v národnom štáte. Čiže právne je situácia minimálne rovnaká alebo lepšia v porovnaní so súčasným stavom. A k tomu môžeme pridať ešte ďalšie zlepšenie. Totiž to, čo povedal pán Berlinguer a Mayer, väčší výber za nižšie ceny. To znamená, že spotrebiteľ pre spotrebiteľa sa zlepší situácia tak z hospodárskeho, ako aj právneho hľadiska. Ďakujem pekne, pán predseda. Nože, ja by som to ešte doplnil v jednom bode, pretože na diskusii asociácie spotrebiteľov ma jedna vec vadí. My všetci sme to spotrebiteľi, ako vieme, asociácie spotrebiteľov s výnimkou Rakúska nemajú veľmi, veľké, veľmi veľký počet, počet členov. Avšak hovoria v mene spotrebiteľov a za to dostávajú aj verejné prostriedky. No ale ja za to aj očakávam, že to aj budú robiť. No a mne vadí, že tu nejaká pozícia princípov a do, doteraz sme nedostali niečo k obsahom. Bolo by dobré, keby príslušné osoby povedali, čo sa im nepáči na tom, čo je uvedené v nariadení o občom nástroji. A potom by mohli predložiť konkrétne návrhy a povedať, to by sme chceli zmeniť, to by sme chceli zmeniť, a tam by sme chceli vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa, avšak to nikto nerobí, okrem komory zamestnancov v v Rakúsku, alebo v Luxembursku. Dobre, to je rozhodujúci bod. No a preto ja očakávam od inštitúcie, ktorá dostáva peniaze zo štátneho rozpočtu, ktorá dostáva peniaze na to, aby zastupovali a ochraňovali záujmy spotrebiteľov, aby to aj urobilo, urobi, aby to aj robili a aby neboli len taká principiálna opozícia. Ale to je moje osobné, osobné stanovisko, nie je to oficiálne stanovisko výboru. Ďakujem pekne. Má niekto ešte nejaké ďalšie pripomienky k tomu? Vidím, že nie. Luigi, nech sa páči. No. Ja by som chcel len reagovať na jednu vec. Pripomienky Evy si treba vždy vypočuť, pretože sú veľmi konštruktívne. Však rád by som trochu pokročil, postúpil a samozrejme nejaký individuálny spotrebiteľ, ktorý si kupuje nejaký výrobok, nebude rozhodovať o tom, aké právo sa tam bude uplatňovať. Spoločnosť alebo firma rozhodne, aké právo bude v tom prípade uplatňované. Avšak mali by sme SL e použiť ako spoločný nástroj, ktorý má viacero výhod. Má to výhody v tom, že zaručí bezpečnosť pre všetky strany, tak ako povedal pán Majer. Treba poskytnúť istotu a zabezpečiť situáciu zákonnou cestou. No a druhá výhoda je, že keď práca bude hotová, tak nástroj, ktorý schválime, bude lepší pre spotrebiteľov, ako je súčasná situácia a spoločnosti budú mať spoločnosti budú mať výhodu bezpečnosti a prístupu na trh a budú musieť platiť za cenu e, s ohľadom na to, že náš e, nástroj prednostňuje spotrebiteľov. Avšak treba vedieť, čo to znamená. No a preto žiadame o pozmejúce návrhy. Sa dá ešte niečo zlepšiť. No a ako som povedal už na začiatku, chcel by som požiadať kolegov, aby predkladali konštruktívne návrhy. My chceme zajistiť, aby ten záverečný nástroj bol čo najpoužiteľnejší. Komisia to už robila, no ale čo sa týka toho možného, pokiaľ možné chceme ísť dopredu, tak aby bolo jasné, že tento nástroj bude pokrokom pre spotrebiteľov. Pán Majer Nože, ja by som chcel ešte raz poukázať, poukáza na súvislosti nášho existujúceho nástroja. Nože, a small claims, čiže malé spory do výšky 2000 eur, a sa dá urobiť zrýchlenou cestou. No a je tu ochranné ustanovenie pre spotrebiteľov, ktorý že sa môže, sa môže stiažovať na súdu stiažovateľa, no ale to, nepom- to mi nepomôže, keď musím uplatňovať španielské, talianské alebo rumúnske právo. A keď a právo na začiatku bolo v prospech predávajúceho, to znamená, že formálne právo small claims a motné právo podľa práva ktoré poznajú súci, teda to, ten lepší nástroj, má hĺbší a lepší zmysel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teda tým môžeme uzavrieť tento bod. Ďakujem veľmi pekne mojemu spolupravodajcovi a pánovi Majerovi, spravodajcovi za výbor IMKO a dostávame sa k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7. Je pán Stojanov už tu. Dobre, dostáva slovo priamo spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A preskočili sme jeden bod. Ja som trochu zarazený, ale dobre teda, budem pokračovať. V mojej správe hovorím o zúčtovaní cenných papierov Európskej únie, únii, centrálne depozitáre, ceny papierov, zmena a doplnenie, zmeny a doplnenia smernice sú pomerne závažné. Zdá sa, ako keby tá smernica bola na novo napísaná. A to znamená, že ste táto smernica možno nie je taká dôležitá ako téma, o ktorej sme práve hovorili. No už netýka sa až takého množstva množstva občanov, ale hlavnou myšlienkou je vytvoriť nové prostredie pri zúčtovaní cených papierov, keď sa obchoduje s cenými papiermi medzi viacerými viacerými subjektami nušia. Čo treba, čo treba zohľadňovať? Je tu dodatočná smernica MIFID, ktorá sa týka činnosti búrz. No a trhu pre finančné nástroje, to treba tiež zohľadniť. No a aké sú moje pripomienky k správe? O čom treba ešte ďalej hovoriť, nad čím sa treba ďalej zamýšľať. No všem, na prvom mieste bolo by pekné, ak by bola trochu rozšírená lehota, totiž lehota na nejakú registráciu pre centrálne depozitáre, pretože v súčasnosti tá lehota nie je dostatočná. Mnohé prevody cenných papierov sa vykonávajú a preto je tá lehota nepripustná, nedostatečná Na druhom mieste mnohé cenné depozitáre, ktoré už spolupracujú z rôznych štátov, tak títo už začali uzatvárať, začali uzatvárať dohody a vykonávajú nejakú spoločnú obchodnú činnosť. A túto činnosť chceme uľahčiť. A to je v prospech finančného sektora. Momentálne sa navrhuje, aby táto aby spolupráca bola povolená. Mienka a názor centrálnych depozitárov však je, že registrácia ich činnosť skomplikuje. Registrácia je zdanlivo v protiklade so zmyslom spoločného trhu, vnútorného trhu. My by sme radi preverili, či by sa dalo oslabiť, oslabiť povinnosť, oslabiť alebo odstrániť povinnosť registrácie. Sú aj nejaké čiastočné registrácie pre cenné depozitáre. No a tým by mohli poskytovať a ponúkať niektoré služby. Komisia navrhuje, aby túto činnosť centrálne depozitáre už nevykonávali. Názor centrálnych depozitárov je taký, že tento zákaz nie je v záujme. Existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú činnosťou predajom cených papierov a je, bolo by jednoduchšie, ak by táto spoločnosť využívali túto vec, to by bolo jednoduchšie pre podniky. No a tým aj zúčtovanie cenných papierov by sa uľahčilo. Inak e, centrálne depozitáre by museli uzatvárať uzatvárať dohody s bankami, čo pre klientov tiež nie je dobré. Ďalej, komisia tiež predpokladá registrácie pre každý nový finančný nástroj. Tieto registrácie zdá sa, že spôsobia vyššiu mieru byrokracie. Ak spoločnosť by vydala nejaké cenné papiere, než dobre. Potrebujú registráciu alebo povolenie, ale potom potrebujú len jedno. Nie povolenie pre každý nástroj. To by bolo príliš komplikované. No a ďalej, referenda, alebo teda tá myšlienka, že centrálne depozitáre by mohli viesť aj ďalšie registre. Že by mohli zhromažďovať aj iné údaje. V budúcnosti to možno bude nevyhnutné. Už tak to nemôže byť centrálne depozitáre by tie mohli byť aktívnejšie. No a ja nemyslím, že registre by pomocou legislatívy mali byť nejaká obmedzované a ich existencia by mala byť normovaná. To by obmedzilo činnosť centrálnych registrov, ak by centrálnych depozitárov, ak by registre boli jednotlivo uvedené. To sú moje pripomienky. Ja som pri, predniesol niektoré e, pozmeňujúce návrhy, avšak sú stále témy, e, na ktorých ešte stále pracujem. Táto téma je veľmi komplikovaná. Ja som právnik a toto je trochu iná téma. No a Ja som dostal návrhy Centrálnej banky, ktoré tiež musím zohľadniť. 20. október je eh, záverečná lehota. No a teraz rád budem reagovať na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem pekne, toto je veľmi náročná téma. Ja si spomínam na to, že počas prvého, prvého legislatívneho obdobia som bol môjho prvého hodného eh, obdobia som bol eh, spravodajcom pre túto tému. Je to veľmi komplikované. Ďakujem. Teraz kolega Bodu, nech sa páči. sa si ca și raportok, kde nombra nište. Ďakujem pekne pánovi Stánovi, tieňovému spravodajcovi. Všimol som si niektoré problémy, ktoré sa e, budem snažiť vyriešiť, čo sa týka možného konfliktu záujmov medzi bankami, ktoré e, medzi bankami a centrálnymi depozitármi. Pár vysvetlení banky nášho na činnosť v mene klientov a potom môžu ísť do centrálneho depozitára a tam uložiť všetky finančné nástroje a blok, no a centrálny depozitár nevie, kto sú skutoční klienti. Už ja neviem a nemyslím si, že sú tu nejaké veľké problémy, avšak komisia chce, aby klienti centrálnych depozitárov, ktorí tvoria nejaký výbor, mohli mať návrhy k aktivitám depozitára, a čo môže depozitár urobiť a čo môže postupovať ďalej, ako nejaké informácie. Pokiaľ banka a depozitár budú vykonávať podobné, podobné aktivity, tak je možné, že vznikne medzi nimi konflikt záujmov. Ja navrhujem, aby banky nepredkladali návrhy, alebo rozhodnutia, ak majú pocit, že sa môžu dostať do konfliktu záujmov. Toto je návrh, ktorý som predložil vo forme pozmeňujúceho návrhu. No a druhý problém sa týka nejakého právneho konfliktu. Situácia je taká, že komisia navrhuje, aby rozhodné právo bolo právom miesta, kde sa nachádza centrálny depozitár. Ale sú situácie, keď centrálny depozitár má nástroje, ktoré boli vydané ľuďmi v inom členskom štáte na to, aby sme prešli tomuto konfliktu, navrhujem, aby rozhodné právo bolo právom členského štátu, kde sa nachádza vydávať. Dankeschön. Ich habe jetzt Ďakujem pekne, nikto ďalší sa neprihlásil. Návrh na lehotu na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 16.10. Pán Stojanov, chceli by ste niečo ešte povedať k tomu, čo povedal pán Bodu? Alebo už nie? Nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa veľmi teším, že pán Bodu je tieňovým spravodajcom s ním vynikajúco spolupracujeme a úplne s ním súhlasím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak túto lehotu môžeme ukončiť. 16.10. je, je lehota na prekonanie pozmeňujúci návrh a prechádzame k poslednému bodu dnešného do, do, do poludnia. Je to bod číslo 9, správa koferáty. Aha, pardon, zabudol som. Pani Kastex, bod číslo 8, práv duševného vlastníctva a rozvojové aspekty. Nech sa páči, pani Kastex. Oui, merci, monsieur le... Ďakujem, pán predseda. V tomto stanovisku ohľadom duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom som chcela poukázať na problém technologického transferu a možnosti udeľovania patentov v oblasti biotechnológií, najmä čo sa týka e, nových osív a liekov. Ako iste e, viete, práve v tejto oblasti E, prílišná ochrana brzdí rozvoj. Práve s takýmto stanoviskom predstupujem pred vás a tiež posielam ho e, do výboru. Dem. Ďakujeme pekne, pani Lichtenberg, nech sa páči. Toto stanovisko je precízne a nastoluje dôležité otázky. K tomu snáď chcem poznamenať len toľko, že tu máme jeden dôležitý aspekt. Ak e, e, hovoríme, že nám ide o dobrý systém patentov a teda všeobecne o právach e, duševného vlastníctva, že by to teda bolo dobré, ale je to práv, pravda, ale vtedy treba tieto práva aj presadiť keď sa pozriem na štáty mimo Európu, <clears throat> už môj optimizmus je veľmi uklieštený, keď ide o to, keď pôvodné obyvateľstvo majú presadiť svoje práva eh, voči svojim vládam. Pozrieme sa napríklad na situáciu Nigérie alebo na rôzne uh, štáty centrálnej Afriky, kde existujúce práva sa jednoducho nedajú presadiť. A z toho dôvodu <laughs> nám nestačí mať dobrý právny systém. A ak hovorím, že posilníme e, existujúci systém v prospech týchto skupín, tak musíme brať na vedomie, e, že tí, títo budú mať veľké problémy presadiť aj tie najlepšie práva. Nejde tu iba o európsky právny systém alebo o demokraticky štrukturovaný právny systém, teda výlučne je tu predsa o vývinové aspekty. Diskutujeme tu o krajinách, kde je problematické presadzovanie práva. Začína to napríklad v parciálnych oblastiach e, čínskeho práva, kde presadzovanie práva naráža na hranice. No takže celkom by som nezdielala tento optimizmus. Čiže to neznamená, že ak máme veľmi dobrý právny systém, nám veľmi nepomôže, ak čelíme veľmi e, reštriktívnemu systému alebo veľmi autoritatívnemu systému a riešenie nie je v dohľade. Takže to je iba poznámka k otázke správnenia určitých systémov. Väčšinou to vyplýva zo skúseností, obracia sa to proti tým, ktorí E, stovky rokov vyvíjajú istú rastlinu alebo vyrábajú určitý liek. Pani Wikström najprv. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, za tento krátky, stručný výklad. Ja mám dojem, že máme veľmi dobrú perspektívu, čomu sa veľmi teším. Zastávam názor, že je to veľmi dôležité. Musíme sa sústreďovať na problémy, na biotechnológie a na liečivá, teda na lieky. Mám dojem, že je to, že je tu utilaterálna perspektíva, teda podľa možnosti pojať veľké množstva. My by sme nemali stáť v ceste rozvoju, hoci to bolo celé celkom stručné, ale myslím si, že sme na správnej ceste a vítam spoluprácu. Pán kolega Engström. Ďakujem pekne. Ja súhlasím. Myslím, že to je dobré, vyzerá to pekne. Len niečo dodám k tomu, čo povedal kolegyňa Lichtenberger. Otázka právneho systému v týchto krajinách. No už druhá otázka znie. Je veľmi jednoduchá myslieť si, že treba dať práva nejakému pôvodnému obyvateľstvu ako dar, by sme boli milí. Avšak práva ako tieto, na to, aby sme ich dokázali uplatňovať a dodržiavať, aj keď sme v krajine, kde je dobrý právny systém, je obrovské, sú obrovské rozdiely medzi nejakými pôvodnými kmeňmi a jednou z najväčších spoločností na svete. A ja myslím, že aj keď a to možno znie veľmi lákavo dať práva ľuďom v rozvojových krajinách s nádejou, že z toho budú profitovať, tak môže to mať opačný efekt. Vytvorí sa vytvorí sa také komplikovaná právna situácia a veľké nadnárodné spoločnosti majú oveľa lepšie zdroje ako pôvodné obyvateľstvo na právnu pomoc. Takže súhlasím so stanoviskom a Myslím, že opatrnosť je dobrá vec. Tak ako povedala kolegyňa Lichtenberger, všetci chceme šíriť znalosti, vedomosti. No a myslím, že tento, toto stanovisko ide dobrým smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mhm. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel sa pridať k tým, ktorí mi povedali, že kolegyňa som predložila dobré stanovisko. Áno, je to pravda, je to pre nás zásadný problém a viem, že často pristupujeme k tomuto problému s istou zdržanlivosťou. Sú to problémy, kde sú rôznych právnych, rôznych právnych veci, ale je dôležité, aby sme sa týmito problémami zaoberali, pretože genetické zdroje e, sú pre našu budúcnosť dôležité. Samozrejme súhlasím s obavami, ktoré vyjadrila Krista. Ale keďže sa s tým musíme zaoberať, a robia to mnohé vlády, mnohé veci, a to ukazuje, že potrebujeme pravidlá to najlepšie, no, alebo najlepším príkladom je spor medzi Indiou a firmou Monsanto a Indie povedali, že oni jedna, jedna metóda bola zneužité. alebo. No a to znamená, že mnohé konflikty nás ešte čakajú a preto je dôležité, aby sme správne definovali rôzne hrozby. Dôležité definovať si pojmy, napríklad definícia biopiráctva, to je skutočne nepripustné. Takže ešte raz ďakujem pani Castex. Ja predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov, hlavne s ohľadom na to, že musím poukázať na existujúce právne akty tejto téme, napríklad aj uznesenie z mája pre biologické postupy. Ďakujem pekne. Pani Kasek na záver. Ďakujem všetkým svojim kolegom. Ďakujem za vaše stanoviska. Samozrejme, vítam všetky vaše pozmenujúce návrhy. Zdieľam istý odpor, isté váhanie v oblasti eh, rozsahu nášho uznesenia. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Musíme však e, sa snažiť o vytýčenie perspektívy. Vieme, že cesta bude ešte veľmi dlhá až do chvíle, až do bodu, keď budeme mať dostatok európskej legislatívy, ktorú budeme môcť preklopiť na medzinárodnú sféru. Napríklad, e, keď vďaka nej budeme môcť e, brániť práva napríklad v oblasti využívania pitnej vody alebo využívania plodín v súvislosti s genetickou manipuláciou s nimi. Musíme posilňovať agropotravinársky sektor, to je naše spoločné úsilie. Prechovávam však nádej, že Všetko to len začína, ale postupným vývojom, spoločnou úvahou sa dopracujeme k legislatíve, napríklad v oblasti ťažobného priemyslu, ako sa tak stalo pred krátkou dobou. Teda ja si verím, že v relatívne blízkej budúcnosti sa dopracujeme k záväzným dokumentom o ochrane surovín v rozvojových krajinách. Či už ide o poľnohospodárstvo, či ide o e, generické liečiva, či už ide o rôzne poľnohospodárske plodiny. E, sme tu prakticky takými pioniermi. Slovo dávam pánovi Koferantimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom som chcel predniesť dve metodické a procedurálne úvahy. Sú veľmi dôležité pre návrh, ktorý vám chcem predložiť. Ako iste viete, ako vedia kolegovia, som navrhovateľom stanoviska, ktoré sa týka zmeny nariadenia o zriadení Európskeho orgánu dohľadu. Druhé stanovisko sa týka nových úloh pre Európsku centrálnu banku, takže to stanovisko ešte pridelené nebolo. Obidve zmeny Vlastne spolu úzko súvisia a preto je tiež dôležité, aby sa diskutovalo v tom istom kontexte o obidvoch týchto stanoviskách. Práve tak, ako to robí výbor Rekon, ktorý je príslušným zodpovedným výborom. Celá táto téma je úzko spojená, teda tieto dve témy sú úzko spojené s témou aktivizácie Fondu na záchranu štátu, súvisí to s kompetenciami bank, banky, ako aj pomoci štátom, ktoré majú problémy. Pretože to zase vedie k povinnosti definovať témy, ktoré sú obsiahnuté v tomto materiáli tak, aby bolo možné od 1. januára aktivovať Fond na záchranu štátu. Z tohto dôvodu naši kolegovia z výboru EKON hlasovali alebo rozhodli sa hlasovať o oboch stanoviskách do 27. novembra. V dôsledku toho by sme hlasov... my by sme mali hlasovať do 6. novembra o obidvoch stanoviskách. Nezastávam názor, že tu nie je priestor pre normálnu diskusiu, teda v zmysle tých postupov, ktoré máme k dispozícii. No a z toho dôvodu by som vám rád navrhol, aby sme za náš výbor predložili list ktorý bude obsahovať naše stanovisko na, k tejto téme, čo je troška jednoduchšia forma, ako by bolo teda formálne stanovisko. A to z toho dôvodu, že bude najlepšie v týchto lehotách postupovať týmto spôsobom a z týchto dôvodov, ktoré som práve predložil, by som radšej ako stanovisko predkladal list. No a pokiaľ ide o samotnú podstatu veci, je tu niekoľko požiadaviek, ktoré musíme mať na zreteli. Nariadenie o Európskom orgáne dohľadu pre bankovníctvo vyžaduje zmeny niektorých textov. To je jeden text. Druhý text sa zaoberá politickými problémami, ktoré treba zvážiť. To sú veľmi významné politické problémy. Týka sa to v rovnakej miere aj parlamentu. Uvažuje sa o tom, že Európsky parlament e, by konzultovali, to znamená, že Európsky parlament by mal veľmi obmedzené právomoci. Ide o to, aby sme vypracovali jednotný systém dohľadu. Môžeme si položiť otázku, či táto úloha sa má riešiť na strane Európskej centrálnej banky, alebo či Európskej centrálnej banke by nemal pomáhať aj Európsky parlament svojim významným podielom. No, potom je to otázka krajín eurozóny, teda krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, majú iba možnosť prístupu dobrovoľne Pokiaľ bude málo týchto štátov, môže vzniknúť nevyvážený systém. V tomto prípade by sme sa mali usilovať e, zaviesť podnety na rozšírenie dohľadu. A keď žiadna krajina alebo málo krajín mimo eurozóny by sa chceli v stredodobom horizonte, keby sa ich teda málo chcelo v stredodobom horizonte pripojiť, tak táto nevyváženosť by sa dala len veľmi ťažko zvládnuť. Všetky banky sa majú podriadiť nariadeniu, veľmi dobre vieme, že v rôznych krajinách majú banky rôzne funkcie a rôzne dimenzie. Zastávam názor, že by bolo správne, keby sme vytvorili jednotný systém. Ďalej je potrebné, aby sme pouvažovali nad tým, ako by sme umožnili určitú pružnosť pre najmenšie banky, ktoré by mohli zotrvať v národnom systéme ktorý by zodpovedal podmienkam plnenia tohto nariadenia, aby formálne teda nikoho neeliminovali, aby sme pritom tým najmenším, teda tým, ktorí potrebujú a majú ťažkosti sa s týmto vysporiadať e, s obmedzenými možnosťami národného štátu, Ďalej by bolo dobre rozlišovať medzi úlohami politiky a dohľadu. Správa sa tým objektívne zapodieva. Ale možno by sme to mali viac zdôrazňovať. Teda to, čo teraz otvárame, je proces ktorého hlavným cieľom je rozdeliť tieto úlohy a dosiahnuť väčšiu účinnosť a efektívnosť dohľadu. Práve z toho dôvodu, aby, sa tu, aby tu nezasahovala menová politika. Takisto je dôležité nájsť nástroje, ktoré budú umožňovať maximálnu transparentnosť, maximálnu demokraciu na fungovanie takto reformovaných inštitúcií. To teda úloha parlamentu, ako som povedal. A my by sme mali posilniť túto úlohu parlamentu. No a to práve účasťou parlamentu na plnení, kontrole, zabezpečovaní všetkých týchto používaných nástrojov demokratického dohľadu. Vieme, že je tu ešte sankčný systém, o ktorom sa bude diskutovať ďalej. Takže to sú myšlienky, ku ktorým by sme sa mali vrátiť v tomto liste, ktorý navrhujem, aby sme ho napísali. Predkladám vám v zásade rozhodnutie, ktoré sa týka stanoviska, alebo teda toho listu, som presvedčený o tom, že vám dokážem navrhnúť skôr list, pretože v opačnom prípade by sme riskovali že na stanovisku budeme, že v stanovisku budeme postupovať veľmi približne. Pán kolega Budu. Mulțumesc. Ehm, acesta este un raport foarte Ďakujem pekne. Toto je správa, ktorá je mimoriadne komplexná, ako stanovisko je poprvýkrát, keď ako tieňový spravodajca som nemohol predložiť žiadne pozmeňujúce návrhy, pretože by, by prekračovali mieru čisto technické diskusie, pretože hovoríme o tom, či chceme bankovú úniu alebo nie, či táto banková únia by sa mala týkať všetkých úverových inštitúcií alebo len niektorých, či kompetentné orgány na monitoring je bankový orgán alebo ECB. Možno by bolo dobré poslať takýto list, pretože osobne neviem prečo by sme mali prekladať pozmeňujúce návrhy na radikálnu modifikáciu rozhodnutí, ktoré sa urobia niekde inde s väčšou účasťou. Takže myslím, že je veľmi dobré. Máte sa len na to, že pošleme list a uvidíme, aké bude rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čiže ja s tým konaním sa harmonogramom, ktorý veľkom súhlasím. Na druhej strane mi to tiež trochu vadí z jednoduchého dôvodu, že ten časový plán je nerealistický. Myšlienka, že začiatkom budúceho roka môžeme začať s bankovou úniou, je absurdný. Bude to trvať oveľa dlhšie. A kto vie, aké diskusie, a kto vie, aké diskusie prebiehajú na rade, vie, že to bude trvať minimálne rok. Čiže môžeme pripraviť nejaké paralelné konanie, pripravíme na ten list, ale aj tak budeme pracovať na stanovisku. Čiže pošleme list a aj tak predložíme alebo pripracujeme nejaké mm, stanovisko. Príde neskôr, nevieme kedy. Rozhodnutie na plenárno zasadnutie alebo inde príde tak či tak až neskôr. Nuž. Bude to závisieť rozhodnutia rady a to z jednoduchého dôvodu, pretože minulý týždeň som si prečítal, že výbor Nemeckého spolkového snemu prijal rozhodnutie, podľa ktorého je rozhodnutie komisie alebo stanovisko komisie nesprávne. Možno by bolo dobré pozrieť sa na správu vedeckej služby Nemeckého spolkového snemu a ďalej sa tým zaoberať. No a ako otázke e, dozoru súhlasím s pánom tým treba nájsť dobré riešenie, aká je úloha e, národných národných dozorných orgánov. Európska, Európsky dozor, ktorý by zodpovedal za všetky banky, 80 bank v Európe, a ktorý by ich priamo kontroloval, by e, bal v konečnom dôsledku viac úradníkov ako celá Európska komisia. A to v súvislosti s e, našom, s, našom, s našou diskusiou o štatúte zamestnancov. Čiže vieme, že to je nereálne. Na konci tu bude nejaký kompromis kompetencie národných dozorných orgánov a ich budú musieť byť nejak dané do rovnováhy a bez národných dozorných orgánov to jednoducho nepôjde. Kolega Koferaty o tom hovoril spravodajca. Čiže nie je to, že tá rýchlovka musíme počkať, ale napíšeme list a ja navrhujem, aby sme aj tak vypracovali stanovisko. Ja si nemyslím, že to príde tak, ako to predpokladá časový plán, ktorý sa oficiálne porúča. Ďakujem pekne. Úplne súhlasím. V každom prípade ako právny výbor by sme sa mali fundovane vyjadrovať a zaujímať stanovisko. Takisto pokiaľ ide o celý právny základ, tak ako ste vy o tom hovorili, pokiaľ ide o ústavné problémy v jednotlivých krajinách, ja som si to vybrala z informácií médií, tak mali by sme sa na to ešte pozrieť. Súhlasím s tým, aby sme skoncipovali ten list ako reakciu. Čiže stanovisko by sme mali tiež vypracovať A tak by sme mali hovoriť o otázke právneho základu a považujem to za jedno z podstatných rozhodnutí. Ráta sa s dvomi rokmi, aspoň tak som počula, pokiaľ padne rozhodnutie. To podľa mojich informácií, možno je to troška prehnané. Zastávam názor, že v rade to ešte spustí e, mnohé diskusie. V každom prípade budeme musieť, budeme sa musieť tým ešte intenzívne zaoberať. Možno sa nám podarí niečo ako vypočutie alebo mini vypočutie o právnych dôsledkoch tejto bankovej únie. Možno by to bolo dobre v tomto výbore. Ja to považujem za to závažný problém za istých okolností jediný ústavný súd v niektorom členskom štáte by mohol byť spochybnený. Nech sa páči. Európsky parlament eh, je stále brzdený radou a komisiou. Čelíme stále tomu, aby sme reagovali veľmi rýchlo. Naozaj to aj z pravidla robíme, teda reagujeme takto rýchlo. Iné inštitúcie, rada potrebuje dlhý čas. Takže ja by som chcela naozaj podporiť to, čo navrhol náš predseda. K obsahu znať mm, toľko podporujem to, čo povedal kolega Koferáty, ale celkom krátko o e, vzťahu európskeho dohľadu a národného bankového dohľadu. To je tiež vec, ktorú musíme zobrať pod lupu, teda aké reálne je sledovať e, intenciu rady. Ja si myslím, že to už máme, už tú intenciu máme podporovať ako takú. Áno, ja si myslím, že v tomto je konzenzus, ale takisto sa musíme pozrieť na národné úrady. Nevieme ešte, aká, bude, ak, aká veľká bude táto inštitúcia, ktorá sa vytvorí. Kolega Bovis? Boris? Boris. Za veľa vonkivoští, veľa úvak. Ja zgadzam že z... Ďakujem pekne, za táto otázka je skutočne veľmi kontroverzná a myslím, že smer, ktorý zvolil predseda, je adekvátny. Myslím, že e, zastúpenie je veľmi dôležitá vec. Dozov musí byť koherentný, takže treba, aby boli zastúpené všetky krajiny, čo dnes tak nie je. Je zastúpená len polovica krajina. toto je najdôležitejšia vec a otázka depozitov. Viem, že táto otázka je inak regulovaná v Nemecku a v iných krajinách. A tieto otázky, na tieto otázky komisia už tak či tak upozornila. Áno, pričom pri ochrane kladov. to je tiež taký projekt, kde parlament má vlastný názor, ale na rade je to zablokované. No Šahem Barnier mi povedal, že on nechce prekonať ďalší E, názor. Pani Lichtenberg, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s kolegyňou Regner. Zažívame to vo viacerých výboroch. My sa ponáhľame, skutočne sa veľmi intenzívne pracujeme, investujeme o tom množstvo energie. Často pracujeme veľmi rýchlo a nakoniec sa to zablokuje na rade rokovania na rade sú čoraz viac neprinašajú žiadne výsledky. Tvrdia, bolo to ťažké nájsť kompromis, bohužiaľ teraz nemajú už žiadnu, žiadny manevrovací priestor. Nuž, čoraz viac to začína byť spôsob zaobchádzania, ktorý neakceptujem, takže rokovania z posledného času potvrdzujú to, čo povedala pani Regner úplne jasne. Oni buď nepristúpia k žiadnym alebo k nesprávnym kompromisom a oni a snažia sa a parlamenta držať, držať v šachu. No a odbornosť parlamentu určite nie je nižšia ako odbornosť niektorých ministrov. Ďakujem pekne takže budeme postupovať tak, ako navrhol kolega Koferaty. No a paralelne vypracujeme stanovisko. Súhlasíte, kolega? Dobre, nech sa páči. Áno, súhlasím. Dovolte mi krátku poznámočku. Častokrát hovoríme eh, o našej práci, ale ja si myslím, že komisia urobila veľkú chybu, e, keď akceptovala časový harmonogram. E, nám to stiažuje prácu. Nám to stiažuje prácu. A zároveň si tiež myslím, že e, zrealizovanie celého projektu je oveľa dlhšie, ako si myslíme. ten základný e, kameň e, sme mohli položiť úplne inak, avšak nesmieme dovoliť, aby e, sa ESM týmto blokoval, pretože skutočne toto by skomplikovalo veci. Teda musíme e, si vytýčiť e, reálny cieľ, teda vznikne list, na tom sme sa dohodli, budeme naďalej pracovať na stanovisku, pretože nič tomu nebráni. Nebránime sa teoretickej realizácii projektu v tom vytýčenom dátume, aj keď to bude veľmi ťažké, tak ako to skonštatovali moji kolegovia. A čo sa týka E, súvislosti medzi touto novou témou a už existujúcimi témami, no to je delikátna záležitosť. Stále som hovoril, že štruktúra musí byť zjednodušená. Avšak ak e, zavedieme dohľad nad 8 tisíc bankami, aktivity sa nám mnohonásobne zintenzívňujú. a to si vyžiada navýšenie rozpočtu, ako aj navýšenie počtu zamestnancov. Čiže my musíme byť stále účinní, ale ostať pri zemi. Ale inak e, súhlasím skutočne so všetkým, čo tu odznelo. Kontakt aufzunehmen wegen des Gutachtens, das können wir vielleicht für die Arbeit ja auch noch benutzen. Gut, Máte, prosím, ešte poznámky, teda ak nie, môžeme to ukončiť. A teraz posledný bod. A to bol posledný bod, pretože všetky ostatné sme odročili. Dnes budeme pokračovať popoludní s našim zasadaním o 15. hodine.